Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne die... Vážené dámy a páni, otváram dnešnú konferenciu predsedov, v rámci ktorej budeme informovať o výsledkoch Európskej rady z minulého týždňa. Chcel by som privítať pána Fan Rompuja, predsedu rady a pána Baróza, predsedu komisie. Vítam vás, cení kolegovia, dámy a páni. Prvý bod ako iste viete, súdny dvor, pokiaľ ide o rokovacie dni, e, prehlasil návrh parlamentu za neplatné. A teraz budeme mať k dispozícii určitý časový priestor, aby sa urobila oprava. Budem sa ako predseda parlamentu snažiť veci, čo možno najrychlejšie upraviť v zmysle pokračovania našich zasadnutí. Preto by som vás chcel informovať, že pondelok 14. januára by som vás chcel pozvať na riadne rokovanie parlamentu. Takisto oznamujem, že konferencia predsedov sa bude konať 10. januára, na to, aby sme čo možno najskôr mohli odrokovať na nový kalendár rokovaní v tomto termíne. Takže 14. január začneme tak, ako sme mali v Štrasburgu a 10. januára sa zíde konferencia predsedov, kde budeme hovoriť o kalendáre a už potom v Štrasburgu to predložím na odhlasovanie. A pokiaľ ide o otvorenie konferencie predsedov, by som sa spýtal, či z vašej strany sú nejaké procedurálne pripomienky. Ak tomu tak nie je, tak to môžeme odsúhlasiť, tak ako to máme v programe. Predsa len pán Ody, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som upozorniť na článok 15 zmluvy fungovania o EÚ, bod 6. Tam sa hovorí o tom, že predseda Európskej rady má urobiť správu pre Európsky parlament po každej Európskej rade a chcem e, sa spýtať, prečo už e, Niekoľko mesiacov to robíme v nesúlade so zmluvou. Toto nemá nič spoločné s rozprávou o sídle v Štrasburgu, to nemá nič e, spoločné s problémami, ktoré máme v Bruseli. Politické diskusie musia byť niekde e, zapísané tak ako plenárne zasadnutie. My nemáme v zápisniciach plenárky Eh, žiadne, žiadnu vystopovateľnosť týchto diskusí, čiže to som chcel nadniesť, pán eh, predseda. Eh, ďakujem. Hneď ako to bude možné, predseda rady na plenárke predstúpi pred parlament, aby predložil svoju správu o konaní Európskej rady. Blízkosť Európskej rady štvrtok a takisto fakt, že ďalšie stretnutie parlamentu sa bude konať od 14. februára. To všetko mm, napomohlo predsedovi parlamentu, aby mohol zvolať otvorenú konferenciu predsedov to umožnilo zorganizovať rýchlejšie toto stretnutie s predsedom Európskej rady e, nie tesne pred e, plenárkou, ale e, rýchlo po samite v tejto otvorenej forme. E, ja dúfam, že súhlasíte s touto procedúrou, lebo toto nám umožní prediskutovať veci s pánom Barosom a s pánom Fan Rompujom a to oveľa rýchlejšie. Nemusíme čakať do polovice januára. Ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdám slovo predsedovi rady Hermanovi Fan Rompujovi. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci, poslankyne. Minulý týždeň bol skutočne dobrým pre Európsku úniu, mali by sme si ho zapamätať, pretože v pondelok sme sa zúčastnili ceremonie v Oslo, v stredu a štvrtok finanční ministri zasa stanovili lehoty na samite a dohodli sme sa na jednom dozornom mechanizme pre, mechanizm, pre banky a sme ochotní o ňom hovoriť a boli sme pripravení ochot, rokovať o ňom s parlamentom. Je to kľúčový milník pokiaľ ide o naši vývoj. Vo štvrtok bolo prijaté rozhodnutie ohľadne Grécka, kde sme vlastne nastavili Grécko na cestu reštrukturalizácie a zostane jednoducho takto medzi nami v štvrtok a piatok. Sme zasa mali konštruktívny dialog na Európskej rade o tom, ako budeme pokračovať v rámci eurozóny, kde sme sa sústredili predovšetkým všetkým na dve oblasti, kde budeme potrebovať ďalšie kroky nad rámec toho, na čo, čom sme sa už boli dohodli, čo teda urobíme pokiaľ ide o náš bankový systém a jeho posilnenie. Tu ten pokrok, ktorý sme dosiahli na základe vytvorenia tzv. SSM, to je jednoducho veľký prelom pretože to posilní náš finančný sektor. Ak by sme boli mali takúto mieru dozoru už pred desiatimi rokmi, tak by finančná kríza jednoducho sa nikdy nebola udiala v takej miere, ako ju máme dnes. Podarilo sa nám to dosiahnuť v rámci priestoru niekoľkých mesiacov. V júni ešte sme nemali nič potom už na základe prvej správy predsedov rady sme si stanovili smerovanie a potom už po lete hneď sme mali na rade pripravené návrhy a v rámci troch mesiacov sa nám podarilo na úrovni ministrov financí dosiahnuť zhodu a parlament to prijal na úrovni výboru a bol pripravený urobiť patričné legislatívne procesy na to, aby to celé vyústilo k záverom. Ešte v júni sme požiadali ministrov, aby dospeli k dohode v konkrétnych detailoch, pokiaľ ide o jednotný dozorný mechanizmus, aby sa to udialo ešte do decembra a podarilo sa to. To ukazuje, že Európska únia, ak chce, má skutočne schopnosť urobiť rýchle a rozhodné rozhodnutia a to je skutočne veľký test našej dôveryhodnosti smerom na vonok zo strany všetkých 27 členských štátov ich súhlas jednoducho poukázal na vyváženosť, pretože potrebujeme eurozónu, ktorá by bola otvorená z oči voči všetkým a berieme do úvahy aj názory tých, ktorí sa tam nechcú zúčastniť. Je to jednotný systém, ale zároveň je to, sú tam citlivo prerozdelené jednotlivé e, povinnosti. Pokiaľ ide o ECB, Európsku centrálnu banku, tam oddelujeme monetárnu politiku a dozorné úlohy a záverom, táto banka dbá o integritu finančného trhu, pokiaľ ide o finančné služby. Ale tam sme nezastali, išli sme ešte ďalej. Už sa teraz už teraz pozeráme na ďalšie kroky, ktoré budeme musieť robiť, ktoré budú kľúčové pre, Európsku, pre eurozónu a jej budúcnosť. Ako iste viete, tieto sme analyzovali na základe správy, ktorú sme pripravili spoločne, teda ja s pánom Barozom, pánom Dragim a pánom Fan Junckerom. Tento dokument vychádza z krátkodobej správy, ktorá bola predložená v oktobri a kde sa berú do úvahy všetky vstupy, ktoré sme dostali v rámci návrhu zo strany komisie, ako aj z jednotlivých správ zo strany parlamentu, pokiaľ ide o také témy ako je SSM zodpovedný za tieto správy bol Marian Tesi. Takže ja som o tom hovoril s pánom Tysonom, ako aj s predsedom výboru pani, pani Ber, Pervanš Beres. Európsky, Európska rada sa uzhodla, že vytvorí v prvej polovici budúceho roku operačný rámec vrátane e, patričných krokov. To znamená, keď sa vytvorí ESF, tak Európsky mechanizmus pre stabilitu bude mať možnosť, aby rekapitalizoval banky priamým spôsobom na základe stanovených predpisov. Pokiaľ ide o SSM, na to, aby bol ešte aktívnejší tento mechanizmus, tak sme sa uzhodli na základe správy štyroch predsedov, že keď SSM už bude fungovať, tak budeme mať jednotný mechanizmus, ktorý budeme potrebovať v rámci právomoci, ktoré zabezpečia to, že ktorákoľvek banka, ktorá v jednotlivých členských štátoch, ktoré budú participovať na tom, budú môcť, bude sa im môcť pomôcť týmto prostriedkom. V priebehu roku 2013 komisia predloží návrh, ktorý bude preskúmaný ako prioritná urgentná záležitosť s cieľom prijania e, v rámci parlamentných rokovaní. Ide tu o to, aby sme znížili rizika pre daňových poplatníkov a pre hospodárstvo ako také, aby sme zabezpečili všetky chyby bank, s nimi na, nás urobíme poriadok čo možno najrychlejšie, aby sa to celé mohlo refinancovať v rámci finančného sektoru samotného. To bude ďalší krok, ktorý budeme musieť urobiť smerom dopredu. A týmto sa dostávam už potom pokrok, ktorý sme znamenali bankovej k druhej oblasti, na ktorú sa sústredíme, a to je tá, že hospodárskou politiku eurozóny a jej krajiny chceme priblížiť navzájom. Východiskový bod je jednoduchý. Hospodárske politiky sú spoločným záujmom všetkých krajín Európskej únie a sú kľúčové predovšetkým pre tie krajiny, ktoré zdieľajú spoločnú menu. Nemôžeme mať jednu menu a 17 odlišných hospodárskych politík. Niektoré naše členské štáty boli zle spravované, a to celé roky, a váhali príliš dlho, aby urobili patričné kroky nápravy. Takže ako predseda Európskej rady predložím možné opatrenia a včasnú cestovnú mapu ohľadne štyroch tém a to do, roku, a to do júna 2013 v úzkej spolupráci s predsedom Európskej komisie a prirodzene aj po tom procese konzultácie. Takže tieto štyri témy, ktoré chcem spomenúť, sú následovná koordinácia hlavných ekonomických reforiem členských štátov, vrátanie, diskusí ex ante, sociálna dimenzia EMU, čo bude zahrňať aj sociálny dialog uskutočniteľnosť a modality jednotlivých kontraktov, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a rast e, medzi jednotlivými inštitúciami a členskými štátmi. A potom je tu ešte mechanizmus solidary, ktorý môže posilniť tieto úsilia zo strany členských krajín, ktoré do takýchto zmluvných vzťahov vstúpia. To znamená, všetky tieto kroky nie sú samoučelné, pretože našim hlavným cieľom je stabilné EMU. Na to, aby sme mohli zabezpečiť rast konkurencieschopnosť v celej Európskej únii, pretože pre, v globálnej ekonomike prežijeme iba vtedy, ak budeme skutočne konkurencieschopní. A v neposlednom rade tu skutočne je výsledok celkového hospodárstva Európskej únie, čo zabezpečí našu budúcnosť tí, ktorí sa sústredíme na finančné nástroje, zabúdajú na túto skutočnosť. A my všetci sa zhodneme na tom, že v rámci tohto procesu musíme zabezpečiť to, aby demokratická legitímnosť a zodpovednosť boli skutočne prioritami, a to na úrovni, kde sa príjmajú aj rozhodnutia, ktoré potom treba implementovať. Právomoci práv Európskeho parlamentu v tejto oblasti sú skutočne zásadné a kľúčové. Ctené dámy a páni, je jasné, že ak aj táto kríza by ohrozila, ohrozovala našu Európsku úniu ako takú. Tá situácia ešte stále nie je zažehnaná, pretože musíme robiť veľa práce. Ale tá veľká práca, ktorú sme už urobili, vidíme, že začína prinášať ovocie. Znížili sa spredy, to je dosť pozbudivá situácia, takisto dôvera v našu menu je hlavnou podmienkou na to, aby sa vrátila dôvera aj spotrebiteľov a podnikov. Samozrejme, to si vyžaduje čas a vyžaduje si to aj pokles zamestnanosti častokrát, ale jednoducho takéto kroky sú potrebné na to, aby sme zabezpečili zlepšenie situácie. Podarilo sa nám za posledný rok dosiahnuť veľa. Pred 12 mesiacmi vstúpil do platnosti balíček 6 legislatívnych opatrení Sixpack. A teraz sme sa, tento rok sme sa dohodli na fiskálnom pakte, členské štáty sa uberajú cestu ambicióznych refóriem, čo je skutočne kľúčový krok na to, aby sa vrátili k stabilite. Európska ECB sa takisto snaží zdolať túto krízu a týmto spôsobom sme vlastne završili rok prostredníctvom tých rozhodnutí, ktoré, ktoré som bol predstavil a to je ten dozorný orgán nad bankami. Už som to povedal na začiatku a opakujem to ešte raz. Náš krok, náš pokrok je jednoducho po častiach. Môžeme postupovať iba krok za krokom, ale tieto kroky jednoducho nasledujú. Európska únia v minulosti nemala potrebné nástroje aby sme sa vysporiadali s touto krízou, ako sme ju tu mali. A tieto nástroje museli byť vytvorené, museli byť odsúhlasené, museli byť implementované a museli byť častokrát aj ratifikované v niektorých členských štátoch. Sú tu však ešte určité ponosy ohľadne toho, že Európska únia postupuje príliš pomaly a že niektoré členské štáty váhali príliš dlho na to, aby urobili rozhodné kroky, aby zlepšili hospodárstvo. Ale my sme pretrvali a som si istý, že budeme aj úspešní. Ja som vždy myslel dlhodobejšie, pretože som si uvedomoval, že postupné kroky sú tým zla, tou zlatostrednou cestou, kde sa budeme uberať. Dosiahneme výsledky iba prostredníctvom postupných krokov. O tom som skutočne presvedčený. Vážený pán predseda, ctení poslanci, poslanky, toto stretnutie Európskej rady však sa venovalo aj ostatným témam. Hovorili sme o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike už rok, od roku 2008 od vtedy, keď sme sa o tejto téme hovorili na úrovni Európskej rady, tak sme mali viacero dôvodov, prečo som ja chcel túto tému dostať znovu na náš program. E, bezpečnostná výzva, ktoré musíme čeliť, tieto sa navýšili za ostatné roky a naše krajiny jednoducho musia častokrát prevziať na seba väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o dodržiavanie mieru v našom susedstve a dokonca aj ďalej. Pokiaľ ide o krízové operácie, ako napríklad situácia v Líbii, tam sa vyjavili niektoré nedostatky, ktoré sme museli zlepšiť. A hospodársky kontext tohto všetkého urobil z toho ešte väčšiu, eh, väčšiu urgentnú tému na to, aby sme skutočne robili opatrenia, ktoré by sa vyplatili. Pred letom, ako som už, som už povedal, že chcem sa v decembri v roku 2013 venovať práve týmto otázkam. Cieľom týchto diskusí bol to, aby sme spustili našu prípravnú fázu a smerovanie celkovej našej práce. V prakticky, prakticky to znamená, že sme prizvali vysokú predstaviteľku, ako aj Európsku komisiu na to, aby navrhli návrhy. Na základe tejto práce a aj po tých konzultáciách s členskými štátmi budem prezentovať jednotlivé odporúčania Európskej rade v decembri roku 2013. Takisto sme hovorili veľmi podstatne o zhoršujúcej sa situácii v Líbii, situácii, ktorá nás nepokojuje a šokuje všetkých. Žiadali sme rado za ministro zahraničných vecí, aby pracovali na všetkých možnostiach, aby pomohli aj opozícii, aby umožnili ehm, lepšiu ochranu civilistov. Potrebujeme posilniť pre toto prechodné obdobie bez prezidenta Asada a jeho nelegálneho režimu. Podporujeme také riešenie, ktoré bude demokratické a kde sa budú zdôrazňovať práve práva menšín a ľudské práva. Takže záverom by som chcel povedať, že pre Európsku úniu to bol skutočne veľmi úspešný týždeň. Zároveň si veľmi uvedomujeme, že tie hospodárske problémy, ktoré tu máme, sú závažné. Všetko to, čo robíme, má za, hlav, má za ten veľký cieľ zvládnutie recesie a nezamestnanosť. Je to viacero dôvodov na to, aby sme mali väčšiu nádej v súčasnosti ako pred pár týždňami, ale ešte predsa len máme pred sebou veľkú cestu a to nielen v Európskej únie, ale v členských štátoch a v eurozóne. Ďakujem, pán predseda. Slovo dostane predseda komisie, pán Baroso. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne. Minulý týždeň som sa už na vás obracal v Štrásburgu a povedal som, že ešte stále nie je všetko doriešené. Na Európskej rade sme mali možnosť prijať rozhodnutia o prehlbení hospodárskej a menovej únie a takisto sme plánovali opatrenia, ktoré budú postupne zavádzané v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Minulý týždeň sme urobili pokrok, zaznamenali sme prielom v SSM, v jednotnom dozornom e, systéme pre banky. Návrh SSM prijala komisia 12. septembra a potom bolo umožnené, aby rada 12. decembra len tri mesiace potom zaujala jednomyselné stanovisko. Pani Tyson a pán Giegold boli Spravodajcovia v Európskom parlamente pracovali veľmi rýchlo, takže trialógy môžu začať tento týždeň. To dokazuje, že rešpektujeme našu osobitnú inštitucionálnu štruktúru, ale napriek tomu Európska únia je schopná robiť pokroky v tom správnom čase, ak existuje politická vôľa. Systém SSM je základným kameňom bankovej únie. Je to aj doplnok k jednotnej mene, ktorý naozaj potrebujeme a SSM takisto bude otvorený všetkým. Schválilo ho 27 členských štátov v rámci zmluvného rámca. To znamená, že sme dokázali, že tu nie je rozpor medzi prehlbením HMU a integritou EÚ a jednotného trhu. Takisto tu umožňujeme priamu rekapitalizáciu bank. Rada potvrdila, že je potrebné prekonať e, priepasť e, medzi bankami a e, vládou a takisto aj na samitoch e, sme dokázali, že potrebujeme operatívny rámec čo najskôr, pokiaľ to bude možné v prvom pol roku 2013. Tak, aby keď bude fungovať SSM, bude fungovať aj Európsky stabilizačný mechanizmus, tak aby mohol priamo rekapitalizovať banky. Musíme ukončiť rýchlo rokovania o pravidlách pre bankový kapitál a takisto aj o systémoch ručenia vkladov. Tieto návrhy sú jadrom eh, jednotných pravidiel pre bank SSM a takisto aj národné systémy dohľadu sa budú súčasne aplikovať. Ja dúfam, že všetci budú súhlasiť s týmito návrhmi a to čo najskôr. Oznámil som Európskej rade, že komisia potom predloží návrh jednotného e, mechanizmu pre riešenie problémov bank. Na rade e, sme sa dohodli, že tieto návrhy preskúmajú spolu zákonodarca ako prioritu, tak aby sme to mohli prijať ešte počas tohto volebného obdobia parlamentu. Je to logický ďalší krok a je to veľmi dôležitý krok na ceste k vytvoreniu udržateľnejšieho a spravodlivejšieho bankového systému jednotný systém pre riešenie problémov bank zvýši odolnosť bankového systému, ale bude lepšie chrániť aj daňových poplatníkov pred e, dôsledkami kríz v bankách. Banková únia je veľmi dôležitá. Je to jeden zo stavebných kameňov e, hlbšej a silnejšej HMU. Európska rada otvorene diskutovala o budúcnosti HMU na základe dvoch príspevkov. Správa Európskej rady a Európskej komisie a euroskupiny a takisto aj na základe koncepcie komisie, ktorá je dlhodobá a ktorou sa zavádzajú nástroje a štruktúry na zabezpečenie toho, že HMU e, vyhovie budúcim výzvam. Tieto dva dokumenty sa navzájom doplňajú a stanovujú vysokú náročnosť budúcej agendy. Ide tu o koordináciu ekonomických politík a takisto aj fiskálnu úniu. To sú hlavné otázky. Týkajú sa samozrejme aj jadra národných politík, takisto aj jadra národnej suverenity. A e, preto som povedal už minulý týždeň v parlamente, že neočakávam rýchle rozhodnutie o týchto dlhodobých víziách. Diskusie na rade ukázali, že tieto otázky sú veľmi komplexné a buďme úprimní, e, v nie v každom hlavnom meste E, majú rovnaký pocit naliehavosti. Takže potrebujeme určitý konsenzus, ktorý bude asi pomalší. Európska rada identifikovala ako hlavnú prioritu dvojbalíček a jeho prijatie. Komisia chce predložiť návrh na ex ante koordináciu veľkých ekonomických reforiem v kontexte európskeho semestra. Komisia navrhla takisto nástroj konkurencieschopnosti a konvergencie a to vyvolalo veľmi živú diskusiu medzi hlavami štátov a vlád a takisto aj v Európskom parlamente. Pán predseda Van Rompuy aj ja sme predložili možné opatrenia pre júnovú radu, ktoré by sa týkali systému solidarity a tých navrhovaných opatrení. Na Povedal som minulý týždeň, že e, podstatou našich myšlienok je solidarita a disciplína a nové nástroje musia zapadnúť do rámca inštitucionálnej architektúry a takisto do rámca európskych zmluv a aj rozpočtu. My chceme zlepšiť existujúce postupy, nechceme pridávať novú vrstvu hospodárskeho riadenia. Chceme špecificky e, zacieliť sa na špecifické výzvy, v týchto procedúrách. Mohli by sme to nazvať zmiernením e, stresu, problémov, tak aby členské štáty mohli e, príjmať konkrétne opatrenia na znovu nastolenie rovnováhy. Musíme riešiť e, problém konkurencie schopnosti a toto môžeme vnímať aj ako ďalší príspevok k agende pre rast. Komisia sa bude snažiť o inkluzívne riešenia také, ktoré zapadajú do komunitárnej metódy a samozrejme budeme podliehať aj kontrole parlamentu. Po tom, čo sa rozhodne o ďalšom MFF, chceme pokračovať v prehlbenom dialogu aj s týmto parlamentom. Diskusia o HMU bola príležitosťou aj na diskusiu o širších politických víziách. Týka sa to aj koncepcie komisie, toho, čo sme tam načrtli, nechceme uzavrieť žiadnu možnú cestu do budúcnosti. Ja si myslím, že s pomocou Európskeho parlamentu by sme mohli nasadiť aj rýchlejšie tempo diskusí, ale musíme si uvedomiť, že toto si vyžiada aj prehlbenú demokratickú diskusiu v členských štátoch. Chcem takisto zdôrazniť, že Európska rada si uvedomuje dôležitosť sociálneho rozmeru HMU. Vieme, aký dôležitý je sociálny dialog. Európska komisia sa sústredí na e, koncepciu o inštitucionálnej architektúre HMU, ale zároveň zohľadňujeme všetky prvky politik EÚ a zohľadňujeme aj opatrenia na národnej úrovni, ktoré sa týkajú rovnosti a sociálnej kohézie. Potrebujeme aj demokratickú legitimnosť, ale zároveň chceme urobiť aj pokrok v HMU. A toto je e, zúraznené v správe aj v koncepcii komisie. Rada povedala, že ďalšia integrácia politík a združovanie právomocí to je potrebné, ale zároveň to musí byť e, sprevádzané aj e, podporou a zapojením Európskeho parlamentu do týchto postupov. To bol citát zo správy Európskej rady. Musíme bojovať proti narastajúcej sociálnej kríze v Európe. Európska rada sa venovala týmto dôležitým veciam v kontexte ročného prieskumu rastu. Európska rada súhlasila s piatimi prioritami komisie a bude skúmať naďalej aj e, HES balíček e, pred e, jarnou radou. Chceme predložiť balíček e, pre nezamestnanosť mladých čo najskôr a takisto aj záručnú politiku pre mladých chceme predložiť čo najskôr v roku 2013. Je to dôležité, keď chceme bojovať proti sociálnej exklúzii Musíme zapojiť mladých do práce a musíme im poskytnúť možnosti vzdelávania alebo učňovské miesta. Ekonomická obnova si vyžaduje, aby sme využili plne svoje ekonomické nástroje, najmä vnútorný trh musíme dokončiť Single Market Act 1. To je veľmi naliehavé. Komisia na tom už dlho nástojí a chcel by som požiadať tento parlament, aby urobil všetko, čo je v jeho silách, aby boli schválené aby bolo schválených tých sedem zostávajúcich e, priorít. Pokiaľ ide o Single Market Act 2, e, komisia to predloží, predloží do marca 2013. Chceme to schváliť ešte v súčasnom volebnom období parlamentu. Ambície sú vysoké a sme ochotní urobiť zmeny aj v citlivých oblastiach ako otvorenie sieťových oblastí. Na úrovni rady sme prijali skutočný záväzok. Chceme ehm, dokončiť vnútorný trh a chceme túto politickú vôľu pretaviť do konkrétneho pokroku. Na základe návrhov komisie sme konečne sa dopracovali k dohode o jednotnom európskom patente. Už to bolo na čase, pretože diskusie o tom trvali 30 rokov. Vážení poslanci, vážené poslankyne, aj na Európskej rade sme diskutovali o e, zahraničnej politike a obrane. Nebudem opakovať to, čo povedal už pán Van Rompuy. Chcem to ale uzavrieť tým, že poviem, že sa domnievam, že tento summit bol e, hlavne pracovný a o uplatňovaní, neboli to argumenty alebo hádky. A je dôležité tu zohľadniť aj e, národnú účasť na týchto reformách. Všetky možnosti alternatívy e, smerom k hlbšej HMU sú ešte otvorené. Komisia bude naďalej na tomto procese pracovať. E, je veľmi ambiciózny a tieto ambície spolu s konkrétnymi krokmi vpred, niektoré už boli prijaté, napríklad SSM, a takisto E, dohoda o ďalšom vyplatení financií Grécku, to všetko ukazuje, že bojujeme proti kríze, konkrétne tu a teraz, ale okrem toho máme aj dlhodobú víziu. Som si istý, že Európa je schopná prekonať svoje súčasné ťažkosti. Komisia je ochotná e, splniť to, čo sme oznámili a sme pripravení na rok 2013. Prvou prioritou bude dohodnúť sa čo najrýchlejšie na viacročnom finančnom rámci. Nesmieme zabúdať na to, že nás, náš rozpočet je rozpočet pre rast a investície. Potrebujeme viacročný e, finančný rámec, ktorý e, je v súlade s našou agendou pre rast. No a na záver chcem všetkým zaželať šťastné, veselé a pokojné Vianoce a takisto e, nový rok, ktorý bude naplnený prácou. Ďakujem, pán predseda. Na no, slovo teraz za EPP dostáva kolega Jozef Dol. Pán, e, pán kolega, pán predseda, na rade sa schválil jednotný dozorný mechanizmus, ktorý bude základom bankovej únie. Je to skutočný krok vpred ale musím povedať, samozrejme som s tým spokojný, ale musím povedať, že to nestačí. Politika malých krokov e, musí byť súčasťou koherentného rámca. Tak, aby naše rozhodnutia priniesli ovocie, je potrebné ich implementovať a musíme ešte ísť ďalej. Ak nie, tak budeme mať v našej sieti, v našom tkanive diery. Niektoré banky e, možno e, musíme dozorovať a možno, že budú vynechané z tohto systému, ale ja chcem zdôrazniť, že všetky banky potrebujú korektný dohľad. Ak sú to dobré banky, tak nemajú čo skrývať. E, inak stačí, aby jedna banka skrachovala a e, potom bude ohrozený celý ekonomický systém. Moja politická skupina podporuje pravidlá pre banky a podporujeme rýchle prijatie jednotného nariadenia. E, nariadenie sa musí uplatňovať na všetky banky vo všetkých členských štátoch. Takisto sme presvedčení, že prioritou je posilniť hospodárske riadenie. To znamená, že sa musí implementovať 6 balíček, zmluva o stabilite, koordinácia a riadenie. To znamená taktiež, že potrebujeme rýchlo dohodu o, dvojbaličku. Už 4 roky hovoríme o kríze a v konečnom dôsledku musím povedať, že už som unavený z toho, že hovoríme stále to isté. Drahý predseda Herman van Rompuy, pán Barroso, myslím si, že všetci sú už trošku týmto unavení. To posolstvo, vaše posolstvo je vždy to isté. Všetci poznáme riešenia, ale vieme, že tie riešenia sú veľmi ťažké, je ťažké ich prijímať. Ale musíme mať na to odvahu Nemali by sme byť politici, ktorí myslia iba na najbližšie voľby, ale mali by sme byť štátnikmi, ktorí myslia na budúce generácie. Musíme pracovať v prospech Európy, verejného záujmu. Nejde nám iba o nejaké verejné predstavenie. Ja e, neakceptujem simplicistické e, argumentácie. My e, ako európsky politici poskytujeme kvalitné e, služby pre európskych občanov. Verejná služba je dôležitá. Oslabenie európskych inštitúcií to neprichádza do úvahy. Nesmieme e, posilňovať e, medzivládne e, služby alebo vládne služby. Ľudia zo štátnych správ, z národných štátov sú často rovnako platení ako európsky funkcionári, takže by ste podľa mňa nemali znižovať platy um, európskych úradníkov na úkor medzivládnych funkcionárov. To by ohrozilo Európu. Musíte na to naozaj dbať. Aj tu musí byť určitý dohľad. Sú to často tí istí, ktorí útočia na európske inštitúcie a nechcú efektívny európsky rozpočet. Viacročný finančný rámec, ktorý navrhuje Európska komisia, je veľmi dôležitý, nutný, pretože nám pomôže prekonať prekážky 7 nasledujúcich rokov pán Van Rompuy, toto je smerovanie, ktorým sa musíme oberať. Potrebujeme usmernenia, presný kalendár, tak aby sme posilnili hospodárskú a menovú úniu. Potrebujeme e, celý kompakt e, smerníc a e, nariadení. Tak sa nám to podarilo aj v 92. A zároveň potrebujeme posilniť aj legitimitu a zodpovednosť ja si myslím, že najlepším garantom pre toto je Európsky parlament. Kolegyne, kolegovia, niektorí si myslia, že národné riešenia sú dôležitejšie, ale ja sa vás chcem spýtať, vy, ktorí si to myslíte, čoho sa bojíte? Európa zaručuje solidaritu, prosperitu a mier. Či už ide o boj proti nerovnosti, o, o posilňovanie infraštruktúry, o potravinovú bezpečnosť, o ochranu životného prostredia, o vzdelávanie. Vo všetkom je Európa modelom pre zvyšok sveta. Dnes potrebujeme prepracovať našu úniu. Európa musí byť aj politická. To je moje želanie do ďalšieho roka. Chcem, aby sme prestali iba hovoriť stále o tom istom. Chcem, aby sme sa sústredili na to zásadné, na skutočnú menovú, ekonomickú a politickú úniu. Viem, že niektoré členské štáty nechcú takýto osud. Naopak, chce, chcú opätovne otvoriť e, svoje členstvo v EÚ a o ňom opätovne rokovať. Ja to rešpektujem a aby som bol úprimný, som smutný, keď som sa dozvedel, že David Cameron sa nezúčastní na odovzdávaní Nobelovej ceny za mier. On je konzervatívnym britským premiérom, a aj iní premiéry pred ním za Britániu prispeli k integrácii Európy. Napríklad Winston Churchill v Štrasburgu máme predsa aj budovu v parlamente, ktorá e, nesie jeho meno a ja som na to ako Alsasan veľmi hrdý, pretože Winston Churchill obhajoval mier a pokoj. A takisto tu máme Lady Thatcherovú, ktorá podpísala jednotný európsky e, e, akt a John Major, John Major ten podpísal uh, Maastrichtskú zmluvu, takže to boli dôležité kroky v minulosti. Ja nebudem nikdy proti Británii, ale som zároveň proeurópanom, som presvedčeným Európanom a ja nechápem súčasnú britskú vládnu logiku. Za niekoľko rokov zmenili svoj e, postoj z pragmatického postoja na nesystémový postoj. Toto by mi mal niekto vysvetliť. Prečo e, Británia Ehm, hlasuje proti MFF, proti ročnému rozpočtu, prečo chce opätovne otvárať svoje členstvo. Ale prečo zároveň Veľká Británia nám bráni v pokroku? Myslím si, že niektorým členským štátom, ktorí nechcú už byť účastníkmi tejto hry, by sme mali umožniť e, znova zváliť, zvážiť svoje e, členstvo. Tieto členské štáty nemôžu brániť ostatným v pokroku. Potom ale tu máme zasa lobbying za posty generálnych riaditeľov. Sú určité oblasti, pardon, oblasti, kde Veľká Británia nástojí na svojich miestach. Toto si musíme vyjasniť. Um, toto je len taký zdravý sedliacký rozum. Ja nie som voči nim agresívny, ale musíme o ich členstve úprimne diskutovať a to vtedy, keď budeme diskutovať budúci rok o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 až 2020. Európa musí ísť vpred, musíme spolupracovať, dva, všetkých 27, respektíve 28 členských štátov. Tie vlády, ktoré dnes váhajú, by si mali spomenúť na tých veľkých štátnikov, pretože tí pochopili, že viac Európy znamená pridanú hodnotu pre jednotlivé štáty, ale aj pre celý kontinent. Ja želám všetkým pokojné a krásne Vianoce, tak ako povedal pán Barroso a takisto sa neviem dočkať nového roka, pretože ten bude dôležitý pre budúcnosť našej spoločnej politiky. Ďakujem. <clears throat> No a za, e, teraz za skupinu socialistov a demokratov pán e, Guerrero Salom. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, Eh, Van Rompuy, na začiatku a na konci vášho prejavu ste povedali, že minulý týždeň bol pre Európsku úniu veľmi dobrý. K tomu sa pripájam, avšak zdôrazňujem, že eh, takýto priaznivý týždeň pre Európsku úniu je už ničím výnimočným. Eh, pán predseda komisie Barozo povedal, že nezdiela ten pesimizmus, ktorý sa všeobecne šíri. A ja mám rovnaký názor. Myslím, že v minulosti eh, sme nemali nikdy lepšie predpokladili, ale súčasne chcem aj povedať, že samozrejme existujú rizika a veci, ktoré vo fungovaní Európskej únie nefungujú tak, ako by mali. Myslím, že prijatie jednotného bankového dozoru je dôležitým krokom vpred. To je pozitívna vec. Je to dôležitý krok vpred. Je to krok, ktorý odráža, aké snahy vyvinul parlament, aby rýchlo a inteligentne prijal správy Tyson a Gigold. Myslím, že mechanizmus musí mať na starosti Európska centrálna banka, čo aj je v skutočnosti taká, aby eh, v prípade potreby čo najrychlejšie mohla zasiahnuť a spolupracovať aj s národnými bankami, štátnymi bankami a bankovým dozorom. Z textu jasne vyplýva, a hovoril o tom už aj pán Barozo, že zajtra začnú konkrétne rokovania s komisiou v rámci trialógu Ale my si myslíme, že tu nie je dostatočne jasné, kedy bankový dozor začne platiť. Začiatok platnosti by za určitých podmienok mohol mať vplyv na konkrétne možnosti o vzťahu medzi bankovým zadlžením a štátnym zadlžením. Myslím teraz hlavne na krajiny ako Španielsko a Írsko. Samozrejme, že to môže fungovať ak čas vyrieši nejaké problémy, ale musí byť rozhodnuté čo najrýchlejšie, pretože tá komisia, ako aj Európsky parlament, veľmi ambiciozne sa púšťajú do práce a my myslíme, že úlohy Európskej centrálnej banky musia byť zásadnejšie ako doteraz. No ale súčasne je tu aj problém s pomalým, pomalým napredovaním, čo sa týka rámca pre rušenie finančných inštitúcií, tak treba zohľadňovať záujmy občanov, daňových poplatníkov, no aj samotné finančné hospodárstvo musí prevziať svoj diel zodpovednosti. No a my nám je ľúto, že momentálne je to na rade trochu zablokované. Samozrejme, je tu ešte pár obav. Vidíme, že z hľadiska funkčnosti ešte stále sú tu isté zmetky. Vidíme, že niektoré opatrenia sú veľmi pomalé. No a to má nepriaznivý dopad na rast a zamestnanosť sociálny pilier je postavený na slabých základoch, no a dôležité je, aby aj demokratická legitimita Európskeho parlamentu bola posilnená. No a prečo e, sa objavujú často zmetky? Predseda parlamentu Schulz hovoril, že naša inštitucionálna architektúra je veľmi komplexná a že to môže mať dopady na naše fungovanie. Máme pak rastu a zamestnanosti, Tupáka, Sixpáka, fiskálnu dohodu a teraz ešte dohodu medzi komisiou a členskými štátmi. To znamená, že Žakovi Delorsovi dávame zapravdu, keď ja tvrdil, že Európska únia je neidentifikovateľný politický cieľ. No a teraz je to osobitne ťažké. Nie je to vôbec jednoduché nejak to pochopiť. No preto potrebujeme jasnosť, istotu pre občanov, o ktorých nám predsa ide. Naďalej e, kritika na pomalú realizáciu. Posúva sa to 6 mesiacov až na júnovú radu v roku 2013. Rompoj povedal, že sa nedá predpokladať, že rozhodnutia sa príjmu zo dňa na deň. Všetko musí postupovať pekne postupne. My naše stanoviská a opatrenia plánujeme na mesiace, rok a pol, na jedno obdobie. Nuž, dôležité je, aby v centre našej pozornosti bol, ra- bol rast a zamestnanosť. Neskôr v ďalšom príspevku sa k tomu budem eh, vyjadrovať trochu detálnejšie, no ale Dôležitý je sociálny pilier ako dôležitý základ Európskej únie. Nejde len o HMU, ale ide aj o politickú víziu, politický projekt, ktorý treba podporiť. Ide o skupinu hodnôt a demokratickú participáciu. No a tá musí byť postavená na parlamentných základoch. No a ja myslím, že to, čo sa povedalo rade v rozhodnutiach o demokratickej legitimite. A to je ešte taký váhavý krok, krok ktorý ešte nevedie k tomu, že existujú dobré kroky a dobré vzťahy medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Dôležité je uvedomiť si, že treba, aby v centre pozornosti stále, stáli občania. Dobre. Ďakujem pekne, pán Guerrero. A teraz za Alde dostáva slovo kolega Ferhovstad. Ja myslím, že treba eh, byť úprimný. Európska, Európsku radu zachránili európsky ministri financií, pretože bez ich dohody eh, by, sa, by sme dnes nemali o čom veľa hovoriť. Povedalo to aj predseda Barroso. Všetky možnosti sú otvorené. No a keď sú všetky možnosti otvorené, tak neboli prijaté žiadne solidné závery ale vráťme sa k pozitívnemu výsledku eh, rady a to je dohoda medzi európskymi ministrami financ- financií. Ja myslím, že jednotný dohľad nad bankami je dôležitý krokom vpred. No a musíme si uvedomiť, že toto bola pozícia parlamentu už v roku 2009 a začiatkom roka 2010. A pamätajte sa na ten balíček finančného dohľadu. Celé mesiace sme bojovali za jednotný dohľad, a komisia rada hovorili, nie, nie, teraz nie je pravý čas, musíte počkať na revíziu v polovici obdobia nož, ale vidíme, že jednotný dohľad máme ešte pred týmto bodom, a pretože parlament na tom trval už pred troma rokmi. Avšak toto je len začiatok. Začíname rokovania medzi radou a parlamentom, pretože polovica z balíčka polovicou balíčka je spolurozhodovanie, no a myslím, že tu sú tu viaceré otvorené otázky. Poprvé, jednotný dohľad. Je to dozorný systém nad celým, eh, celým trhom alebo len nad časťami. A ďalej, aké sú stimuli, aby krajiny, ktoré sú mimo systému, vstúpili do systému jednotného dohľadu a nevytvárame do budúcnosti taký dvojitý systém finančného dozoru. No a ja sa chcem spýtať, posledná otázka, to je ten čínsky múr v rámci ECB, rozlišovanie medzi monetárnou politikou na jednej strane a finančným dohľadom. Ja musím povedať, že to je komplexné, byrokratické, má to veľa nedostatkov, no a myslím, že parlament má ešte pred sebou veľa práce, tak aby to nebolo na členských štátoch, aby systém správne fungoval, ale musí to byť ja pod európskou záštitou, záštitou európskych inštitúcií. No a to v záverečnej dohode, ktorú prijali ministri financií, nebolo, e, o tom sa tam nehovorí. No a druhá časť e, sa týka ďalších prvkov e, samitu. No už neurobili na mňa veľký dojem. Ospravedlňujem sa, že to poviem takto priamo nie, nie je podpora pre e, váš plán, pán Rompuy, nie je tu podpora ani plánu komisie. No a keď si prečítate e, pozorne závery rady, tak najdôležitejšia, e, najdôležitejšie veci pre novú hospodárskú a menovú úniu v záveroch nie sú. Tie boli škrtnuté sú v blueprinte, sú tu v dokumente Van Rompuy, ale nie sú v záveroch. Nie je tam ani slovo o dlhu, dlhu alebo záchrannom fonde. Nehovorí sa tam ani o európskej vláde pre eurozónu. Nie je tam uvedené ani slovo o nejakom európskom ministerstve financí a nehovorí sa tam vôbec ani o fiskálnej kapacite pre európsky rozpočet, ako e, cesta pokračovať s eurom v budúcnosti. Nuša, všetky možnosti sú otvorené, hovorí pán Barroso to je iný pohľad na vec. Bohužiaľ, ja to vidím inak. Ak to tam nie je priamo spomenuté, tak kde to je? No a, a viac, nie, nie je už tlak na lídrov v Európe, aby spravili jasné kroky pre HMU. No dôvody sú jasné. E, septembrové voľby v Nemecku áno, všetko zablokujeme, to je len 9 mesiacov, no dobre, to je len dočasné. A, a v, ani v politickej kariére 9 mesiacov nie je tak veľa. Ja už viem, čo si tam zapisujete. Je to e, také osobnejšie určite. No a po druhé, ale bolo to viac ako 9 mesiacov, to vám ešte chcem povedať. E, No a posledná vec, ja myslím, že skutočným dôvodom, prečo to nie to je té, kovanie pána Draghiho, ten bol e, náležite zvolený za muža roku vo Financial Times. O tejto veľmi dobrú krízu. Z krátkodobého hľadiska zastavil krízu, ale z dlhodobého hľadiska urobil veľmi, veľkú, veľmi zlú vec uvoľnil tlak na európskych lídrov, aby pokračovali HMU. A teraz eh, je v také zlé situácii. Žiada väčšie ambície od európskych lídrov a kvôli OMT eh, nemôže byť ambiciozný. Nuž eh, je chybou myslieť si, že táto kríza už skončila. Kríza skončí len keď z Európskej únie urobíme e, federálnu úniu. Ďakujem pekne, pán Ferhovstát. A teraz za e, skupinu zelených dostáva slovo kolegyňa Rebeka Harmas. Ďakujem pekne, predseda. A ďakujem pekne aj za správy z rady. Ešte nie je úplne čerstvé, no a ja myslím, že je dôležité, práve keď sa pripravujeme na ďalšie e, konfrontácie, je dôležité, aby teda konfrontácia rokovania o, o fungujúcom hospodárskom systéme v členských štátoch je dôležité, aby dohľad nad európskymi bankami e, bol na európskej úrovni, to isté nie je banálne. No a ja myslím, že dôležité je e, teraz, aby veľké štáty, aj hrdé Francúzsko, pripustili, aby, z bruselskej perspe- aby sa na, na veci hľadelo e, z Bruselu, či sú banky a národné banky čisté. Myslím, že ešte Mnoho detailov treba doladiť, ale v prípade bankovej únie, e, myslím, už bol podniknutý e, minulý týždeň zásadný krok. Všetko ostatné, a súhlasím s kolegom Ferhovstatom, všetko ostatné je otvorené. Ja nechcem kritiko- kritizovať oboch predsedov, Fan Rompuy a Barosa, nebudem opakovať tú kritiku, pretože inak e, sa dostaneme do problémov. Ja myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, aby Európsky parlament bol najsilnejšou a hnacou silou eh, budúceho prehlbovania Európskeho, Európskej únie, únii. Teraz musí splniť svoje úlohy. Eh, presadiť legislatívy Sixpack, Tupac, bankovú úniu, ale tiež Európsky parlament vnímam už v úlohe tej, že to prehlbenie, ktorú chceme a ktorú žiadame od hlav štátov a vlád, ktorá bola, a títo zase odsunuli. Z Holandska som po, e, počula, e, že ďalšia integrácia sa bude odohrávať až za nejakým horizontom ďalekým, a e, takže sú krajiny, ktoré majú obavy zo správ Hermana van Rompoja, ako aj blueprintu komisie. Takže Aká je úloha Európskeho parlamentu? Máme možnosť zvolať konvent. Nemali by sme to robiť tak nečakane a unáhlenie, treba si to dobre rozmyslieť. Myslím, že je našou úlohou celej Európy nie až počas predvolebnej kampane a keď ja zvolíme e, našich volebných lídrov, ešte predtým je našou úlohou občanom vysvetliť, prečo chceme kolektivizovanie dlhov, prečo e, musia, musí byť prevzatá väčšia miera zodpovednosti v EÚ, prečo e, myslíme, že potrebujeme Európskeho ministra financí, prečo je to lepšie pre Európsku úniu a jej občanov, ako to pomôže proti tej hroznej nezamestnanosti. Ja by som si od Európskeho parlamenta neželala len, Európskeho parlamentu neželala vždy, aby voči rade a komisii eh, ukázala svoju silu, ale musíme vážne brať prísľuby občanom, aby sme mohli zvolať v, budúcej, v budúcom volebnom období konvent. No a ak, sa, ak nebudeme ak nedokážeme lepšie vysvetľovať veci obyvateľom, tak konvent nebudeme môcť zvolať. Ďakujem pekne. A teraz mene ECR dostane slovo pán Epping, vážený pán predseda. Výsledky ostatnej, ostatného samitu eh, mi eh, pripomínajú Alexandra Popa, ktorý vo svojej eseji v roku 1711 eh, povedal, že blázni sa ženou tam, kam sa boja vstúpiť anieli. No a viem, a pán predseda, že vy ste, eh, vy máte rád, rád poéziu a preto eh, by som rád počkal a nenáhlil sa. No a preto, pán predseda, toto bol summit anielov. Poprvé, architektúra všeobecnej dohľadu pre bankový sektor bola vytvorená. Európska centrálna banka dostala úlohu, bol stanovený časový harmonogram, ako aj počet bank, alebo ktoré, ktoré majú byť dozorované. Po druhé, dohodlo, dohodlo sa vytvoriť záchranný fond, ktorý bude financovať samotný finančný sektor. To je dobré. A s tým súhlasím musíme chrániť tak, tak daňových poplatníkov, ako aj e, úspory, úspory obyvateľov. No a kam sa náhlia e, tý bláznenuš systém v jednej krajine by mal e, garantovať záchranu bank, ktoré v inej krajine vytvorili veľké, podnikali veľké rizika. Nesúvisí to so solidaritou, ale kolektivizáciou dlhov. No a tie eurobondy by som skôr nazval gulagové bondy, pretože to je najväčší, najlepší príklad zlých eh, príkladov. No a nesúvisí to vôbec so solidaritou, ale eh, s podporou eh, života na to pomery. No a pani Merkelová raz povedal, že eurobondy nebudú zavedené, pokiaľ je ona nažive. No a ja jej želám, aby sa dožila požehnaného veku. No takže pán Fan Rompuy, Ehm, nenahlíme sa s bláznami, ale radšej sa držme anielov. No a ja som si istý, že vy ako kresťan a bohabojný Európan eh, sa budete držať tejto múdrosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Epienka. Teraz za EFT dostane slovo pán Helmer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už sme tu mali záchranné fondy, mali sme tu stabilizačné mechanizmy, mali sme tu všelijaké iné zábezpeky a teraz tu máme zasa bankovú úniu. Právnici z Bundesbank však hovoria, že to nemá žiadny právny základ. Ale akokoľvek tomu už je, žiadna z týchto iniciatív jednoducho nerieši kľúčové problémy eurozóny. Ako jednoducho si predstavujete spoločný dohľad nad bankami, ktorý vyrieši konkurencieschopnosť Grécka alebo nejaké obchodné nadbytky, ktoré tu máme v Nemecku? Ako to spojiť? Sú tu tri spôsoby, ako by sa to dalo robiť. Prvý je, že tu budeme mať dlhodobé fiskálne transfery. To už máme zo správy McDoodle z roku 1977, kde sa hovorilo, že stabilita v eurozóne si bude požadovať takéto transfery na miere na úrovni 7 až 8 HDP, avšak vy ste si túto radu nezobrali k srdcu a teraz vidíte, aké sú tu výsledky. Ale akokoľvek tomu že aj takéto masívne transfery by jednoducho boli neakceptovateľné pre nemeckých voličov. Po druhé, mohli ste poškupovať e, štandardnou možnosťou, kde by sa jednoducho devalvovali meny v južných krajinách, ale to nedá urobiť v rámci tohto demokratického rámca, pretože grécky voliči to nepodporia. Alebo po tretie riešenie mohli ste urobiť úplne jednoduchú vec, mohli ste pri, priznať, že ste sa pomýlili, mohli ste zrušiť eurozónu, mohli ste umožniť Grécku devalvovať svoju, sen, devalvovať svoju menu, aby mohli jednoducho obchodovať ako v minulosti, aby sa prepracovali znovu k zamestnanosti. Ale to nemôžete urobiť, pretože máte politický kapitál, ktorý ste do toho investovali, jednoducho ste neschopní priznať, že ste sa pomýlili. Pán Barozo, pán Van Rompuy, pán Schulz, je to vaša hlúposť, ktorá jednoducho stojí v ceste takémuto riešeniu. Hovorí sa, že Nero sa hral, keď horel Rím, ale vy sa hráte, keď hľadujú Atény. V mojej krajine si vidíme tieto problémy celkom jasne a preto žiadame referendum o členstve v Európskej únie a preto žiadame aby sme boli mimo tejto organizácie. Som prekvapený, že pán Dol nechápe, prečo my chceme nový vzťah s Európou, ale pán Dol, ja budem skutočne rád, aby som vám to vysvetlil. Ďakujem. Ďakujeme pekne, hovorí pán predseda. A za spojenú lavicu dostane slovo pán Iarik. Merci, monsieur Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme za správu. Mám ale pocit, že tu chýba globálna vízia. Nemáte žiadne plány do budúcnosti pre Európsku úniu. Potrebovali by sme plán, ktorý by nám umožnil sa zbaviť krízy. V súčasnosti je toľko nezamestnaných, toľko sa prepúšťa v Európe, máme tu stále narastajúcu chudobu. O tom nehovoríte. Všetky verejné rozpočty štátov sa znižujú. Ja mám pocit, že toto je útek smerom vpred pri riešení krízy. Prečo si nepočkáme na ehm, bilanciu ehm, Junového samitu. Vy ste schválili rastový projekt za 120 miliárd eur, ale my nevieme, koľko nových pracovných miest vznikne a koľkým uh, strateným pracovným uh, miestam zabránite. Dnes hovoríme o dohľade nad bankami, ale nerozumieme, e, prečo je v tom zakomponovaná Európska centrálna banka. Keď potrebujeme systém dohľadu, prečo sú z toho vylúčené Európske centrálne banky? City, ktorá e, je centrom e, finančných špekulácií, je vylúčená z týchto kontrol. Prečo? Sú tu zásadné problémy, ktoré boli vynechané, napríklad e, štatút Európskej centrálnej banky a misia tejto banky. Samozrejme, ona je tvorcom meny, ale zároveň musí e, slúžiť bankám a e, tá centrálna banka nenapomáha napríklad znižovať štátne e, dlhy. Na európskej úrovni nie je žiaden mechanizmus kolektivizácie dlhov, tak aby pomohol jednotlivým štátom zachrániť jeho vlastné banky. Často nám hovoríte, že nás blokuje zmluva, ale prečo si potom e, nevytvoríme nový systém, nový systém verejných bank, tak aby tu bolo možné vytvárať pracovné miesta, vytvárať nové projekty investícií v Európskej únie a e, takisto ma znepokojuje e, pán predseda rady, váš návrh, princíp zmluvných dohôd, ktorým by sa sľubovali peniaze štátum, štátom, ktoré by e, realizovali sociálny dumping, sociálne oslabenie, ochrany e, ľudí. Inak sa to nedá nazvať. My hovoríme o e, návrhoch z 6 pak alebo 6 balíček, dvojbalíček, ale nikdy nehovoríme o tom, že Európa je naša spoločná Európa, Európa ľudí. Len sociálna Európa e, nám pomôže ísť smerom k demokratickej e, Európe a vyriešiť sociálnu krízu. Ďakujem. Zostane slovo za nezaradených pán Kles. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ak som teda správne počítal, tak to bol 25. summit európsky k hospodárskej a menovej kríze a ešte stále nevidíme že by sa robila nejaká detailná diskusia o tom, ako vlastne máme si vysvetliť termín solidarita. Pretože sa tu nepýtame otázku, že či tu vôbec ešte sa bavíme o solidarite, vo v zmysle tých problémov, ktoré tu máme, ktoré sú štruktúrálne a nemáme východisko. Ako viete, pán predseda, ako flam, viem, o čom hovorím. V Belgicku túto situáciu poznáme, my vieme, koľko peňazí z Flámska do Valonska tečie a na európskej úrovni sa jednoducho ne- robí niečo podobné. Takýto belgický systém v Európe, kde vlastne severné krajiny transferujú svoje finančné prostriedky do, na, do južných krajín. Takže nejaká taká transferová únia podľa belgického modelu. Ako môže takáto solidarita fungovať a kde sú tu nejaké hranice? A ďalšia otázka je, súvisia s demokratickou legitimitou takýchto oznamovaných, oznámených riešení. Keď si pozrie napríklad na závery rady, Možno, že sa to dá nazvať revolučné, ale ako to vlastne funguje, pokiaľ ide o začlenenie národných parlamentov, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskym parlamentom. Ako vieme, tak je tu stále viac otázok ako odpovedí. To znamená, aké skutočné demokratické kontroly budú v budúcnosti ešte vôbec možné, keď v Európskej únii hospodárska politika, rozpočtová politika, ako aj daňová politika budú stále viac presúvané na Európsku úroveň. Potom sa tu ešte hovorilo, že fungovanie tejto bankovej únie bude chrániť daňových poplatníkov, že finančný sektor, finančné hospodárstvo ako také bude musieť si to vyriešiť samé. Teoreticky sa to počúva dobre, ale ako dáte tie zároky tým, čo si sporia, že sa tieto náklady, ktoré s tým budú súvisieť, neprerátajú na jednotlivých ľudí, ktorí si sporia v bankách. Aké sú tu zároky? A potom nám nepomôže ani nejaký x európsky summit, alebo x e, x blueprint. Jednoducho nám to nepomôže. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Barozo. Ďakujem. Myslím, že som bol dosť objektívny vo svojom prvom stupe a férový, pokiaľ ide o vyhodnotenie tejto Európskej rady. Skutočnosť však je tá, že bolo nám umožnené urobiť dôležité rozhodnutie. Áno, je pravda, že to bolo chronologicky e, v poriadku, ale treba povedať, že tento summit pomohol aj ministrom financí v tom zmysle, že mohli urobiť skutočne rozhodné, dos, rozhodný krok. A myslím, že dôležité, a to chcem povedať, že táto banková únia je skutočne prvý krok, tento jednotný kontrolný mechanizmus. Pokiaľ ide o um, dôvery investorov, našich partnerov, to bol pravdepodobne jeden z tých najdôležitejších testov. Hovorili sme o tom už dosť dlho a v skutočnosti vlastne komisia predložila návrh už v septembri, ale snažili sme sa dokonca urobiť niečo podobné aj predtým. My, ak si dobre pamätáte presne, komisia v správe Larozia ja som skúšal túto možnosť e, s členskými štátmi, v tej chvíli to ešte oni zamietli, bol tu jasné zamietnutie a iba prostredníctvom toho sa nám podarilo ísť, sme museli ísť tým mechanizmom EBA, podarilo sa nám teda dosiahnuť spolupráci s Európskym parlamentom proces spolurozhodovania, ale treba si uvedomiť, že to, čo sme nemali umožnené v roku 2008-2009, jednoducho bolo možné teraz v roku 2012. Takže v tomto zmysle by som aj chcel povedať, že niektoré možnosti, ktoré tu máme, sú ešte otvorené a ja budem celkom otvorený rovnako. Diskutovali sme na Európskej rade veľmi otvoreným spôsobom. Ako viete, komisia by chcela zajsť ešte ďalej. To je vlastne obsah toho nášho blueprintu. Uh, správa štyroch predsedov takisto obsahuje vyššiu mieru ambícií ako závery rady, ktorým sme dospeli na tejto rade, ale musíme si uvedomiť jednu záležitosť. Teraz jednoducho sa dostávame ku kritickým záležitostiam, ktoré sa týkajú zvrchovanosti členských štátov. Keď napríklad hovoríme o koordinácii, alebo keď ho ex ante národných rozpočtov, tak si musíme uvedomiť, že to je vlastne veľká výzva, pokiaľ ide diskusie s členskými štátmi. A to sa týka demokratickej zodpovednosti stanovisko komisie bolo, a ešte stále, a ja dúfam, že aj v budúcnosti bude rovnaké, že potrebujeme skombinovať národné demokracie s európskou demokraciou. A základ pre európsku demokraciu to ste vy, to je Európsky parlament. Vy ste priamo zvolení zo strany občanov a vy máte, ako to povedal aj pán Hajro Salom, vy máte európsku suverenitu v rukách a ju reprezentujete. Ale zároveň, ak sa dotýkame také témy, ako sú národné rozpočty, tak je iba prirodzené, že naše národné parlamenty chcú zasiahnuť do tejto diskusie. Takže úprimne povedané, vyjadrím sa nielen k záverom Európskej rady, ale možno aj niektorým diskusiám, ktoré som mal v priebehu tejto rady. A niektorí predstavitelia štátov mi povedali na rovinu. Niektoré z týchto myšlienok vašich sú dobré, ale dajte nám trochu času, aby sme to mohli zvážiť a zamyslieť sa nad tým. Teraz to už sa vníma tak, že jednoducho sa skutočne dotýkame dôležitých otázok, bytostne dôležitých otázok. A toto je moment, keď budeme musieť o tom hovoriť na úrovni celej Európskej únie. Iste si uvedomujete, v Šasburu, keď som hovoril o stave Európskej únie, tak som hovoril o európskych voľbách, hovoril som o ďalších európskych voľbách, ako o veľkej príležitosti, kde budeme môcť hovoriť o politickej diskusii na úrovni Európskej únie. Pani Harm sa toho takisto dotkla, pretože skutočnosť teraz bola taká, že európske voľby sú, ak by sme to nazvali, je to 27 jednotlivých volieb. Možno by sme sa mohli poskúsiť poprvýkrát mať skutočnú diskusiu s kandidátmi, s programami a s platformami, aby sme sa týmto témam nevyhýbali. Aby proeurópske síly takisto sa ukázali, aby povedali vo svojich členských krajinách, nielen tu v Európskom parlamente, ale aj doma, že aké sú tu možnosti. A ja si myslím, že to je jediný spôsob vpred, pretože teraz skutočne sa týkame citlivých otázok, a myslím, že sme urobili dobrý krok s bankovou úniou, s SSM, záväzok predstaviteľov štátov, hlav štátov. Dúfam, že budú rýchlejšie príjmať tie rozhodnutia, ktoré bude predkladať komisia ohľadne tých procesov a otvorenosť, pokiaľ ide o koordináciu formou ex ante národných politikov, to je z môjho pohľadu takisto dobré, ale boli to takisto témy, ktoré sa týkali, ktoré už boli obsahnuté v našom blueprinte aj v správe štyroch predsedov. Ale treba povedať, že niektoré z nich, týchto návrov, neboli ešte v rámci tejto rady dosť zrele na to, aby ich boli prijaté. Tak sa pozrieme, akú možnosť tu máme. Myslím, že tu máme veľkú príležitosť, aby sme túto diskusiu ešte urobili detaľnejšie, pretože ja si myslím, a to takisto chcem zdôrazniť, pretože ešte nie sme na konci krízy a bolo by veľkou chybou, ak by sme si mysleli, že sme. Pretože tým, ak sa zamyslíme na sociálno-hospodárskú situáciu, ale takisto aj pokiaľ ide o správu EMU, ešte máme veľa práce pred sebou. Prečo situácia lepšia ako pred pár týždňami? To nie len preto, že sme urobili zo pár rozhodnutí, ale preto, že to je, urobili sme komplexnú reakciu na to, čo sme tu mali. Presvedčili sme členské štáty, aby urobili nápravu v rámci rozpočtovej politiky. Teraz máme ESM, ktoré už funguje a to bol skutočne veľmi dôležitý krok, prijali to aj investori a nezabúdajme teraz na to, že v neposlednom rade skutočne, že, sa nám to, že sme sa vyhli krachu Grécka, to je takisto kľúčové, pretože viacerí analisti e, predpovedali, že Grécko jednoducho skrachuje alebo bude mimo eurozóny. A to, že my sme stále boli rezistentní, že sme podporovali e, Európsku monetárnu úniu, to je jednoducho výsledok tohoto celého procesu a Európska centrálna banka sa takisto vyjadrila v tom zmysle, že toto všetko boli signály, signály, ktoré nám pomohli posilniť a podržať fungovanie spoločnej monetárnej únie. A myslím si, že toto odhodlanie si musíme ponechať, pretože dôvera e, sa veľmi rýchlo stráca a veľmi pomaly sa potom znovu obnovuje. Tento proces je veľmi vážny, vyžaduje si veľa času a myslím, že z tohto uhla pohľadu je dobré, že tie príležitosti, ktoré tu máme, sú otvorené a dúfam, že naša reakcia zo strany komisie bude skutočne ambiciozná, silnejšia monetárna únia, ktorá sa bude zasadzovať o silnejšiu Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Fan Rompuy. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Nemám už toho veľa čo dodať k tomu, čo povedal pán predseda komisie. Mám niekoľko doplňujúcich pripomienok od júna, keď sme predložili našu prvú správu, sme hovorili o štyroch stavebných kameňoch. Takto sa to volá spisovne po francúzsky building blocks. Nazývame tu to možno nie vždy presnými e, slovami, ekonomická únia, politická únia, banková únia a tak ďalej, ale bez ohľadu na to, ako sa to nazýva, od júna pracujeme na týchto štyroch stavebných blokoch. Nikdy sme nežiadali, aby e, Európska rada schválila e, správu alebo koncepciu Blueprint komisie. My sme predložili na stôl iba túto dlhodobú perspektívu a potom krok za krokom postupne, tak ako som hovoril, sme navrhli pre každý tento stavebný kameň príslušné opatrenia a reformy, ktoré idú všetky rovnakým smerom. To je e, tá naša hlavná práca, naše hlavné úsilie. My sme si stanovili dlhodobé perspektívy a v každej dôležitej kapitole robíme praktickí e, veci a to na každej Európskej rade. A vždy na každej rade urobíme v tomto jeden krok vpred. Nebudem opakovať veci o bankovej únii, ktoré zazneli. Urobili sme, myslím si, dôležité kroky a urobili sme to so súhlasom 27 štátov. Urobili sme to za súhlasu všetkých členov Európskej rady a zdôrazňujem najmä že s tým súhlasili aj tí, ktorí pôvodne hovorili, že sa vôbec nechcú zúčastniť na bankovej únii a na systéme dohľadu. Napriek tomu nám dali svoj súhlas. Pán Dal aj Veľká Británia, aj Spojené kráľovstvo spolupracovalo pre, na dohode, e, ktorú schválilo všetkých 27 členských štátov. Druhá vec, v rámci bankovej únie sme prijali zásadné rozhodnutie, a to, že budeme pracovať na mechanizme pre riešenie krízových problémov. Od komisie sme žiadali, aby do konkrétneho dátumu predložila návrh. A tu pracujeme rovnakým spôsobom ako v prípade jednotného dohľadu, európskeho dohľadu. V júni sme prijali zásadné rozhodnutie a potom postupne sme na tom pracovali. Ďakujem za prácu aj ministrom financií, ale nepredstavujete si to tak, že e, keby Európska rada povedala, že je potrebné rozhodnutie do konca roka, že by bolo rozhodnutie. V oktobri sme sa rozhodli, že je potrebné, aby nečlenovia eurozóny mali rovné zaobchádzanie. To bola jasná výpoveď. Vtedy sme povedali, že sme ochotní e, takisto zmeniť hlasovacie pravidlá v Európskom bankovom orgáne, aby sme sa uistili, že nikto nebude marginalizovaný. Pre, bez e, tohto rozhodnutia Európskej rady by nebola dohoda. A ja preto v tomto kontexte ďakujem ministrom financií za ich prácu. Pokiaľ ide o rozpočtovú úniu, dúfam, že sa dohodneme na dvojbalíčku. Je to zásadný prvok rozpočtovej únie. To, čo sme urobili s fiskálnym kompaktom a e, šesť balíčkom je dôležité, ale potrebujeme ešte dvoj balíček. Toto nie je náhoda, v každej kapitole robíme pokroky. Hospodárska únia. Vyzerá takto, máme európske semestre, ale musíme si uvedomiť, že špecifické odporúčania pre každý štát môžu byť sformulované, ale nikdy si nie sme celkom istí, či členské štáty sa budú riadiť podľa týchto odporúčaní, i keď sú to dobré odporúčania. Na druhej strane tu máme ešte makroekonomickú nerovnováhu. Našťastie aj na to máme nástroj v 6 balíku. Ale často nám hovoria niektorí, že prichádzajú tieto nástroje neskoro. Všetky štáty potrebujú reformy, aby posilnili svoju konkurencieschopnosť. Aby sme to všetko stihli včas, musíme zapojiť všetky štáty a preto sme na to zvolili privilegovaný nástroj tých dohôd bilaterálnych. Rešpektujeme tu vnútroštátne kompetencie, ale e, zároveň tu budú tieto dohody s komisiou, s inštitúciami, a tieto dohody budú môcť vyvíjať určitý tlak na štáty, aby sa snažili o, o konvergenciu politík ekonomických aj, aj iných. Sú to dohody, ktoré majú za cieľ hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Je to um, oveľa bohatší koncept, ako si myslíme nie sú to akési dohody za účelom trestania, sú to dohody, e, ktoré majú pozitívnu orientáciu par excellence. Tieto zmluvy rešpektujú vnútroštátne právomoci, ale zapadajú do širšieho kontextu, kde sú tie veľké ciele stratégie Európa 2020. Pokiaľ ide o demokratickú kontrolu, máme nový mechanizmus dohľadu. V rámci toho sa môžu e, robiť prvé kontroly. Ak Európska rada sa nebude miešať do vzťahov medzi Európskym parlamentom a vnútroštátnymi parlamentami, do toho my nebudeme zasahovať, to je vaša záležitosť, my vám tu nič nemôžeme predpisovať, ale zásadný princíp bude taký, že kontroly sa budú robiť na úrovni právomoci. Musím povedať, že táto Európska rada je ďalším krokom dobrým smerom a e, tým budeme vykonávať ten dlhodobý plán. Samozrejme, my sme sa sústredili viac na ten krátkodobý výhľad, čiže ďalších 6 mesiacov. Ale reformy, ktoré teraz staviame na nohy, budú trvať nie 6 mesiacov, ale dúfame, že 60 rokov. Keď vytvoríme mechanizmus dohľadu, to nie je na 6 mesiacov. Takisto mechanizmus riešenia problémov, to nie je na 6 mesiacov. Pán Ferhovstad, chcem povedať jednu vec. 9 mesiacov je veľmi dôležité obdobie v, prípa- v prírode. To je obdobie, za ktoré vzniká život ale 6 mesiacov je ešte menej ako 9 mesiacov, takže tu už e, by sme sa pohybovali pod tým prírodným, prírodzeným limitom. Niektoré myšlienky ešte nie sú vyzreté, Niektoré veci boli nepredstaviteľné pred troma rokmi, ale sú predstaviteľné teraz. Teraz e, sa dotýkame niektorých citlivých e, aspektov suverenity samozrejme, ale aj solidarity. Dotýkame sa aj citlivých otázok solidarity a to si musíme otvorene povedať. Teraz sa dostávame do veľmi citlivých oblastí a preto musíme postupovať krok za krokom. Ale vždy si musíme zachovať tú správnu orientáciu. Ak na nás nebude robiť e, tlak trh, tak na nás musia robiť tlak aspoň inštitúcia. A preto sú tieto správy veľmi dôležité. Tie správy totiž udržiavajú určitý tlak zo strany inštitúcií. Ja nemám žiadnu ilúziu, nemyslím si, že sa všetko zrealizuje naraz a na prvý krát sa všetko podarí, to si nemyslím, ale musíme si zachovať veľmi dobrú orientáciu, ktorú máme teraz. To porovnanie s anielmi je veľmi dobré, pretože sa blížia Vianoce a naša predstavivosť pracuje na plné obrátky. Ale ak ma obvinujete, že som aniel, tak ja e, vám odpoviem, človek nie je ani aniel, ani e, zloduch a ja nie som aniel, ale nechcem byť ani tým zloduchom. To sú slova Bléza Paskala. Máme tu ešte ďalšiu vec. Niektoré štáty e, sú teraz vo veľkých problémoch, majú veľké problémy so svojim obyvateľstvom. Tieto štáty boli veľmi e, zle riadené celé roky. My im pomáhame, pokiaľ je to len možné. Ja si uvedomujem plne vážnu situáciu, Uvedomujem si, čo nás ešte všetko čaká, ale napriek tomu som schopný povedať, toto bol dobrý týždeň pre Európu, ale ešte stále sme ďaleko od nášho cieľa. Všetkým želám krásne Vianoce, všetko dobré, eh, všetko dobré do nového roka a aj úspešný záver tohto roka. Srdcia, srdcia Srdcia anielov spievajú smerom k nebu Vianoce, Vianoce. Pokiaľ ide o tých 9 e, mesiacov, pán Ferhovstad a pán Van Rompuy, ja si dovolím vám povedať, že na začiatku 9-mesačného obdobia sú určité príjemné udalosti vždy, určite príjemnejšie ako Európska rada. To je isté. To je isté. A teraz e, pán Kles na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o demokratický deficit, pán Barroso, pán Van Rompuy, e, tí sa vyjadrili dosť e, vágne. Pán Barroso hovoril o Európskom parlamente veľmi jednoduchým spôsobom. Predstavuje si to tak, že Európsky parlament mu dá súhlas na jeho opatrenia, ale ak sa budeme vzdialovať od európskej verejnej mienky, od reality skutočného sveta, tak to nebude e, dobré. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Baroso, keď povedal, že ešte sme krízu nevyriešili. Napriek tomu, pán predseda, ste povedali, že už sú veci lepšie je ťažké ale teraz povedať, že obyvateľom sa darí lepšie. To nie je pravda. Vy ste spomínali Grécko. Situácia v Grécku, Portugalsku, Španielsku a teraz aj vo Francúzsku a v Nemecku je veľmi ťažká pre e, bežných ľudí a ja som e, prekvapený, že o tom nehovoríme a takisto som prekvapený, že nechcete odpovedať na otázky o misii Európskej centrálnej banky a o možnosti ju preorientovať. Ja, sa pre, ja som prekvapený prekvapení, že nehovoríme o tisíc miliardových daňových únikoch e, v Európe. 14 miliard úspor by sme mohli využiť na investície a pracovné miesta. Mohli by sme mohli, e, mohli by sme využiť e, peniaze európskych centrálnych bank, Európskej centrálnej banky na riešenie sociálnych problémov. Sú to pohľadávky Európskej centrálnej banky. Vy hovoríte, že HMU má aj sociálnu e, dimenziu, ale ja by som radšej hovoril o sociálnych dopadoch Európskej únie. To by bolo presnejšie. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Barosovi, pánovi Van Rompujovi taktiež za odpovede a ich odpovede demonstrujú e, situáciu lepšie, než by som to povedal ja. Títo ľudia majú len od, odpovede, majú iba reakcie, ale nemajú skutočné odpovede. Pán Baroso, vy e, podporujete Európu, ale skôr by ste mali podporovať občanov, ktorí trpia eurom. Vy chcete viac demokracie na európskej úrovni, ale si asi neuvedomujete, že demokracia si vyžaduje demos, e, spoločnú verejnú mienku, ale tá v Európe neexistuje. Ak chcete demokratickú Európu, tak ju dosiahnete iba Európou demokratických národov. Demokracia na európskej úrovni to by bola iba fraška, to je niečo nedosiahnutelné. Vy ste hovorili o väčšej ekonomickej a daňovej integrácii, ale v rámci eurozóny ste sa vzdali ekonomických pák jednotlivých monetárnych politík e, národných štátov. Čiže potrebujete e, oddelenú fiskálnu politiku, ak chcete vôbec koordináciu v rámci eurozóny. Videli sme sériu rôznych iniciatív, ale žiadna si nefunguje. Chceme E, hospodársky rast, pracovné miesta, dôveru v ekonomiku. Nič z toho sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť. Pán Van Rompuy povedal zaujímavú vec, s ktorou súhlasím. Vy ste povedali, že Európa prežije iba, ak bude konkurencieschopná. Ale čo robíte pre konkurencieschopnosť Európy? Je tu obrovská administratíva, byrokratická záťaž, ktorú musíme odstrániť. <clears throat> potrebujeme nižšie dane a hlavne potrebujeme zrušiť absurdnú európsku ekologickú politiku, pretože vďaka tomu má Európa najdrahšiu energiu na celom svete. Týmto nemôžeme byť konkurencieschopní týmito vysokými cenami za, energie, za energiu. S eurom si len požičiavate, kupujete si čas. Ja e, si myslím, že Európa si konečne zaslúži ukončenie tejto mizérie. Ďakujem. Pán predseda, ja som spokojný. Vy ste povedali, že ste spokojní so samitom. Mám jednu pripomienku pre pána Daula. Chcem ho požiadať, aby naozaj bol e, cnostný. Vy ste hovorili o MFF a útočili ste na Britániu. Británia bola proti, ale nie len Británia, aj Holandsko, aj nemecká kancelárka nesúhlasí s vašim tvrdením, že by sa rozpočet mal zvýšiť o 5 keď teda hľadáte vinníkov, ktorí zavinili zlyhanie MFF, tak by ste ich mali hľadať vo svojej politickej rodine a v politickej ro- eh, rodine pána Ferhovstata. V mojej uh, politickej rodine je jeden, všetci ho poznáte, ale nie je jediný. Vy ste uh, bez akéhokoľvek kontaktu s reálnym svetom vysvetlíte bežným občanom, že vy potrebujete viac peňazí a oni musia šetriť. Ďakujem a teraz pani Harms. Chcem sa vrátiť ešte k úlohe pána Draghiho. Pán Draghi je mimo štátneho poriadku. V Nemecku sa domnievajú, že nie sú v hre verejné peniaze a preto sa Nemci nezamýšľajú nad demokratickou kontrolou činnosti Európskej centrálnej banky v súčasnosti. Ja sa ale domnievam, že úloha pána Draghiho je pre nás v súčasnosti varovaním prehlbovanie politickej integrácie v hospodárskej a menovej únii sa nemôže zastaviť pán Draghi a pán e, Triše e, nerobili e, nič v minulosti pod demokratickou kontrolou. Musíme naďalej vytrvať v záchranných opatreniach, to musí podporiť Európsky parlament, ale možno premeškáme svoje šance, ak sa nám nepodarí v Grécku, Taliansku, Španielsku a Írsku vybudovať dôveru v Európsku úniu ako tvorcu hospodárskeho rastu. Ten summit um, nesplnil jednu funkciu, nevyjadril sa jasnejšie k hospodárskemu rastu. Pán Ferhovstad? Hovorili sme o tých deviatich mesiacoch, pán predseda. Ja nezajdem tak ďaleko ako vy, ale chýbal mi tu určitý koncept v tomto Európskom samite. Ne, nemôžem hovoriť o pozitívnom výsledku. Samozrejme, za 9 mesiacov e, sa nám toho až tak veľa nepodarí. Pokiaľ ide o e, prvú vec dohody, e, s týmto má problém parlament. My sa domnievame, že tie dohody by sa mohli odlišovať medzi štátmi ja si myslím, že minimálne na tieto dohody by sme mali nájsť iné slovo, iné pomenovanie, pretože Európska únia predsa nie je súkromný podnik, ktorý bude robiť s každým inú dohodu. Potrebujeme určitú stratégiu hospodárskeho riadenia, najmä e, v tých oblastiach, ktoré ste vy spomínali, ale jednoducho platí to pre všetkých. No a pokiaľ ide o dvojbalíček, minulý týždeň sme opäť predložili návrh komisii a chceli sme vidieť, ako komisia zareaguje na tento umiernený, až plachý návrh od Európskeho parlamentu. Ten návrh hovorí jednu vec. Keď e, rada e, požiadala o mechanizmus dohľadu, vytvorili ste ho. Potom rada žiadala mechanizmus na riešenie problémov e, bank. Vy ste ho urobili ale je toto v súlade so zmluvou, rezolučný mechanizmus pre všetky banky a umorovací fond, to je takisto v súlade so zmluvami. Ja čakám dva legislatívne návrhy, nie jeden. Ďakujem pekne. Ja už som predtým hovoril o prístupe k rozpočtovej konsolidácii a raste, ktorý nie je úplne vyvážený. Ja myslím, že je tu dokazov, alebo teda hovorí sa tu o hospodárskej politiky, ktorá bude udržateľná, dlhodobá a integratívna. No ale ja by som chcel poukázať na to, že s týmto základom, by, na tomto základe by sme mali otvoriť dialog s komisiou, pretože prognozy, ktoré sa vykonali o rozpočtovej konsolidácii, boli nesprávne. Nezohľadnil sa rozsah multiplikátorov v takomto citlivom hospodárstve. Komisár, navrhli sme, aby e, komisár Rén e, začal e, dialog aj s externými špecialistami, s parlamentom. Myslím, že je pozitívne, čo sa tu hovorilo o diferenciácii. A myslím, že to by sa malo objaviť aj v ankete raste 2020. Ja myslím, že je pozitívne, že sa tomu vyjadrujú k tomu sociálnemu pilieru, avšak Európsky parlament a naša skupina nechcú len nejaké sociálne referencie v ostatných štyroch blokoch. Chceme jeden reálny blok pre sociálny pilier. Blok, ktorý je záväzný a myslíme na sociálny pak v Európe zamestnanosť a rast. Rád by som dodal ešte niečo. Hovoril o tom aj pán Fan Rompoy, vzťahy medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom by mal byť posilnený, avšak Európska, úloha Európskeho parlamentu sa neobmedzuje len na to. Takže keď sa na to pozrieme oddelenie, tak aj my žiadame, aby všetko, čo sa týka hospodárskeho riadenia, bolo spolurozhodovaní. No a mechanizmus, e, európsky mechanizmus pre stabilitu. Treba si s tým, aby sa s ním zaoberali parlament a my stále žiadame, aby trojka v niektorých aspektoch sa nám musela zodpovedať. Pán Barozo hovoril o ambíciách. Myslím, že je správne poukázať na to, že najväčšie ambície a snahy sa prejavujú práve v parlamente. Je správne povedať, e, že komisia je ambicioznejšia ako predseda rady, no a predseda rady je ambicioznejší ako členské štáty. Ak sa snažíme nájsť nejakého spoločného menovateľa, e, nejakú minimálnu mieru, tak skončíme na nule. Myslím, že všetci musíme sa viacej angažovať. Vianoce sú teraz pred odvermi, taktiež sa pridávam k želaniam e, šťastných a veselých Vianoc a uvidíme, či do konca mesiaca sa nejak situácia nezmení. Možno budeme mať zrazu záchranné fondy, eurobondy a tak ďalej. A samozrejme sú katolíci a veriaci. No a pápež povedal, že dobytok už nepatrí k jasličkám, ale anieli zatiaľ vylúčení neboli. Ďakujem pekne. Súbit. Pán predseda Van Rompuy, mali by sme vám e, osobne zablahoželať k tomu, že ste dali na program rokovania zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Už bolo na čase, pretože Európa má už tri roky e, tieto dôležité kompetencie. Bohužiaľ, e, závery rady zasa obsahujú rôzne tabu, pretože a zahraničná politika, obrana, vzťahy s NATO, štruktúrálna a stála spolupráca alebo Európska obranná agentúra. Nič z tohto sa nespomína v záveroch ani spoločné analýzy hrozieb. Tento text e, by mohol byť aj 15 rokov starý. E, parlament by chcel prispieť takisto k vnímaniu reality dnešného sveta. Potom ešte k niektorým e, otázkam, ktoré Európsky samit neriešil. Máme tri roky krízu a máme tu ešte stále zásadnú e, otázku, kto je ten najvyšší a po, najposlednejší požičiavateľ. Je to Európska centrálna banka. Európska rada si ešte nepoložila najsledovnú otázku. Kto by mal byť tým prispievateľom poslednej záchrany, poslednej možnosti. Mm, toto odložil summit na neskôr. Či už sa to týka rozpočtového rámca alebo vlastných e, potrieb eurozóny. Čiže tá rozpočtová kapacita ako si zásadne zmizla z tohto kontextu. Máme tam rozhodnutia o dlhoch Grécka, máme tam rozhodnutia o budúcom umorovacom fonde, o e, bankových zárukách. Takisto ste predkladali nové dohody s členskými štátmi. Je ale nutné, aby už e, dnes sme si položili otázku, kto bude prispievať, v akom okamihu, a akým spôsobom? A okrem daňových poplatníkov tu máme ďalšiu otázku koordinácia politik, ktoré sú ešte stále v národnej právomoci. Pán Barroso to spomínal. Ale napriek tomu, kto by mal byť v týchto oblastiach tým, e, kto bude rozhodovať ako posledný a najvyššia inštancia, e, pán predseda, ukázalo sa, že Európska rada má veľmi dôležitú úlohu, ale má aj svoje obmedzenia. Samozrejme, je to jasné. V časoch krízy Európska rada má určitú legitimitu, je akoby požiarník, ktorý rýchlo príde na pomoc, ale Máme tu aj zároveň aj 27 e, národných legitimít, ktoré spolu nedávajú európsku sumu legitimity. Máme tu zmluvu, e, ktorú musia schváliť, e, schváliť členské štáty. Sú to jednotlivé zmluvy o riešeniach, napríklad MME, SSM a tak ďalej. Na poslednom samite všetko sa točilo okolo konkurencie schopností, okolo hospodárskeho rastu, ale ani v pakte, ani v agente 2020 sa nehovorí nič o tých 120 miliardách, ktoré boli e, slúbené a Európa nebola zatiaľ schopná zaplatiť faktúry, e, ktoré boli splatné v roku 2012. Bohovia na Olympe asi e, žijú iba v opare svojej božskosti a neuvedomujú si, čo je reálne, čo sa deje reálne na Zemi. Je tu parlamentná aj medziparlamentná kontrola. Musíme si klásť otázky ohľadom e, tejto e, kontroly. Nemôže to byť e, superzákonodarca Európy. To nemôžeme mať G27 permanentnú a neefektívnu. Je na čase, aby Európska rada si našla svoju skutočnú úlohu v tej interinštitucionálnej architektúre a svoju správnu úlohu. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, no ešte. Ďakujem vám za túto živú diskusiu. Ďakujem všetkým zúčastnením aj predsedom rady a komisie. Pán Ferhovštát, počúvate ešte, prosím. Takže ďakujem vám za vaše príspevky. Toto bola posledná konferencia predsedov v tomto kalendárnom roku. Bola to otvorená Konferencia predsedov No a ako predseda e, tohto orgánu vám poviem, že ďalšia konferencia predsedov sa uskutoční 10. januára. A dovtedy vám želám e, milióny anielov, ktorí vám budú spievať e, krásne piesne. Želám vám šťastné, veselé Vianoce, hlavne veľa zdravia. No a šťastný nový rok 2013. No a ja dúfam, že v roku 2013 ten mier, ktorý v Európe vďaka EÚ máme, sa preniesie do ostatných častí sveta. Takže želám vám všetko dobré a zasadnutie je ukončené.